vysvetlenie hlasovania začneme eh, hlavnou správou a prvá na zozname je pani Over. She doesn't seem to have a microphone. Normally. Dá sa, že máme problém s mikrofónom. Eh, nyt, ja, nyt on korras Eh, tänan mulle sõna andmise eest. Euroopa Liit... Ďakujem pekne, teraz to funguje. Chcem sa poďakovať za to, že ste mi dali slovo. Čo sa týka ochrany spotrebiteľov v Európskej únii, čo sa týka tej regulatórnej politiky, tak táto sa zmenila v priebehu rokov. Eh, máme tu napríklad rozvoj elektronického obchodovania a toto je mm, cezhraničná aktivita. Máme tu cezhraničný obchod a preto je dôležité sa zaoberať aj ochranou spotrebiteľa. Lebo sú tu ľudia, ktorí kupujú a predávajú cezhranične. Ja by som chcela uvítať skutočnosť, že teraz tu máme väčšiu flexibilitu pri nástrojoch ochrany spotrebiteľov a chcela by som eh, skutočne oceniť, že máme túto správu. Ďakujem pekne. A teraz pán Balčitis. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia. Ja som podporil túto správu. Efektívna ochrana spotrebiteľov to je veľmi dôležité pre fungovanie spoločného trhu. Musíme mať uh, dobre fungujúci vnútorný trh, kde je vysoká miera ochrany spotrebiteľov. Uh, žiaľ, toto ešte v súčasnosti nemáme. Máme príslušnú legislatívu, ale neuplatňuje sa dostatočne v členských štátoch naši spotrebitelia sa necítia byť dostatočne chránení, lebo nepoznajú pravidlá a častokrát sú tu aj kompenzačné mechanizmy, ktoré nefungujú takým spôsobom, ako je mali. Európska komisia by mala zvýšiť svoje úsilie, mala by zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali a nariadenia príslušne, aby spotrebitelia boli informovaní a aby bolo možné v praxi uplatňovať tieto práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pristupujeme k správe Busoj. A ako prvý je na zozname pán Úzbačkis. I'm sorry, your microphone doesn't... Ah. Zdá sa, že ani váš mikrofón nefunguje. No, nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you, Chair. Uh, uh, kolegas, pritariu gerai. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, podporujem túto myšlienku a myslím si, že je dobré posilniť Solvit a tie aktivy, ktoré s tým súvisia. Dôležité ale zabezpečiť dostatočné financie, aby sa zabezpečilo, aby národné médiá, predovšetkým internetové portály a televízie, e, sa využívali na to, aby poskytovali informácie o fungovaní tejto siete. Chcel by som povedať, že stále ešte máme situáciu, že máme tu dvojité štandardy a častokrát e, právne dokumenty znamenajú rozličné typy sankcií pri porušení pravidel. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, chcela by som vás poprosiť, keď opúšťate túto miestnosť, aby ste to robili potichu, lebo máme tu vysvetlenie hlasovania. A teraz pán Antoniovci, nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Hlasoval som za túto správu pretože si myslím, že služby Solvitu sú kľúčové ak máme mať jasné a transparentné vzťahy medzi rozličnými administratívnymi občanmi a podnikmi, tak toto je základ európskej spoločnosti. Tak to musíme urobiť prostredníctvom riešenia sporov medzi občanmi a spoločnosťami v záujme e, voľného vnútorného trhu. Ak sú tu prekážky, v národných pravidlách tie by mali byť potom odstránené. Musíme i zlepšiť vysoký profil služieb Solvitu na všetkých úrovniach vrátane tej lokálnej. Ďakujem. Pani predsednička prosí eh, prítomných, aby sa rozprávali mimo eh, sály, aby mohli ľudia vysvetliť eh, svoje hlasovanie. Ďakujeme. Ďalšia v poradí je pani Rojtová, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúci. Ďakujem, pani predsedníčka. Ako tieňová spravodajkynia by som chcela poďakovať všetkým kolegom za to, že správa Solvit bola prijata takou veľkou väčšinou. Je to jasný signál Rade a komisii, aby brali vážne odporúčania Európskeho parlamentu, ktoré majú zabezpečiť lepšie využívanie nástroja Solvit pre občanov a podnikateľov. Občania a podnikatelia musia byť informovaní. Budúci rok komisia dúfam predloží plnohodnotnú výročnú správu, z ktorej sa dozvieme o sťažnostiach v prípade upierania práv, ktoré zabezpečuje európska legislatíva. Ďakujem. Thank you. Mr. Ja. Pán Ja. Mr. Ja. Okay. Oh, oh. Uh, prepačte, prepačte, moja chyba. Teraz sa dostávame k správe De Brun. Prvým rečníkom bude pán Kalinovský. Pani przewodnicząca, chciałbym uzasadniť. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som vysvetlil, ako som hlasoval o správe pani De Brun. Dovolte by som sa poďakoval za správu, ktorú vypracovala. Máme určité obavy, pokiaľ ide o životné podmienky nielen zvierat, ale aj ľudí. Boli by sme radi, keby došlo k zníženiu čakacích dôb Obávame sa totiž šírenia rôznych chorôb. Boli by sme radi, aby tu bol slobodný pohyb, ale samozrejme s pozočnými certifikátmi. Ďakujem pekne. Znova pani Rojtová k správe De Brun. Pani Rojtová, nech sa páči. Ďakujem, pani predsed... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som hlasovala za predlženie prechodného obdobia na uplatňovanie výnimiek, pretože sa štáty zaviazali, že už nebudú predlžovať výnimky na veterinárne podmienky. Chápem obavy Irska, Švédska, Malty a Veľkej Británie, pretože majú vyššie požiadavky na dokumentáciu pre domáce zvieratá, ktoré so svojimi majiteľmi cestujú do iných krajín. Hlavné rizika sú choroby napríklad prenašané kliešťami a podobné choroby. Táto nejednotnosť, tieto prechodné obdobia Túto nejednotnosť musíme odstrániť a musíme postupovať eh, koordinovane a musíme mať harmonizovanú legislatívu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Jar. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja chápem obavy členských štátov, chápem, že niektoré požadujú o predlženie prechodných období, pokiaľ ide o domáce zvieratá. Ale musíme byť veľmi pozorní, aby náklady a prínosy boli v, vo vyváženom pomere. Ja si myslím, že momentálne to nie je dané. Preto som eh, nehlasoval, zdržal som sa hlasovania. Podľa mňa je potrebné, aby sme mali uh, kontrolu z vonku, pokiaľ ide o dovoz do Európskej únie, to je na jednej strane. A na druhej strane potrebujeme aj harmonizáciu v rámci Európskej únie pretože je to v záujme spotrebiteľa, ktorý skrátka skôr či neskôr musí strátiť prehľad napríklad pri dovoze alebo vstupe do krajiny A platia často iné podmienky než pre krajinu B. Ďakujem pekne, pani Sinclair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som hlasovala proti návrhu, pretože pochádzam z e, Spojeného kráľovstva a mám pocit, že my máme dobrú legislatívu na tento účel. A nechceme, aby sa choroby šírili na našom území. Tento návrh sa týka domácich zvierat, teda mačiek, psov a e, navrhuje sa tu napríklad alebo sú tu, sú tu určité návrhy, ktoré boli prezentované pred piatimi rokmi, ale moji voliči majú pocit, že mnohé z tých politík Európskeho parlamentu uh, sú skrátka narušaním našich domácich e, podmienok, našich domácich predpisov. Mm, som rád, že vás vidím znovu e, na predsedníckej stoličky. Príležitostne dostávame e, také správy, že Európska únia robí viacej, že by sme, e, dosť, že by sme sa mali sústrediť na hlavné veci a potom o aké spoločenské zvieratá ide, je to teda otázka proporcionality. Krajiny majú rozličné podmienky, Írsko um, je schopné dosiahnuť akékoľvek bilaterálne alebo multilaterálne dohody. Skutočne si myslíme, že bude lepšie, ak vytvoríme novú administratívnu byrokracie v rukách rovnakých géniusov ako tí, ktorí nás priviedli k spoločnej poľnospodárskej politike alebo spoločnej politike rybolovu. Určite toto je niečo, čo by sme mohli ponechať na členské krajiny. Teraz eh, máme správu Koelia a prvá na zozname je pani Over. Eh, tänan, proua president, mulle sõna andmast. Ďakujem pani predsedníčka za to, že ste mi dali slovo. Cieľom schengenskej zóny je sloboda pohybu. Je nelogické, že mnohé dlhodobé víza a ich držitelia majú také obmedzenia, pokiaľ ide o slobodu pohybu v šengenskom priestore. Ľudia s krátkodobými vízami sa môžu pohybovať eh, oveľa slobodnejšie a jednoduchšie. Eh, vízový kódex by sme mali mať o mesiac ale sú tu ešte stále rozličné vysvetlenia v členských krajinách, pokiaľ ide o to, aké sú tie základné práva. Naše obavy sú spojené hlavne s praktickými problémami ľudí a s oneskoreniami, ktoré vidíme v mnohých členských krajinách. Otázka je naliehavá. Vízový kódex má vstúpi do platnosti už čoskoro a ja podporujem túto správu. Ďakujem pani Rojtová. Pani Rojtová. Pani predsedkynie. Pani pred pani predsedníčka. E, zlepšenie e, situácie ľudí s dlhodobými vízami e, v šengenskom priestore, študenti, vedci, podnikatelia z tretich krajín by mali mať právo pohybovať sa v celej únii, ak získajú vízum v členskej krajine. Chcem ale apelovať na solidaritu krajín s Českou republikou, ktorá márne bojuje proti zavedeniu vízovej povinnosti zo strany Kanady. Je to bezprecedentná nerovnosť medzi občanmi Európskej únie. Kanada zvažuje zavedenie výsť napríklad s Maďarskom a to predsa nie je v poriadku. Na vine sú príliš lákavé podmienky pre žiadateľov o azyl, e, ktoré provokujú, tak povediať, k zneužitiu. E, e, Rada slúbila, že niečo urobí a nič neurobila. Ospravedlňujem sa, že som zneužila túto príležitosť, aby som toto spomenula. Pani Gál, Súčasný návrh počas rozprávy je zameraný na zjednodušenie situácie kraj, e, e, občanov, ktorí sú z tretich krajín a chcú cestovať do Európskej únie. Niektoré krajiny nie sú schopné vydať e, povolenie na pohyb v príslušnom čase alebo neuplatňujú šengenskú legislatívu príslušným spôsobom. Maďarsko sa zdržalo e, z hlasovania, pretože my sme transponovali príslušnú legislatívu príslušným spôsobom a boli sme efektívnejší vo vydávaní takýchto pobytov, ale musíme zdôrazniť aj to, že pokiaľ ide o občanov tretích krajín, susediacich e, s Európskou úniou, títo budú mať musieť možnosť pobývať na území Európskej únie. Na to ale potrebujeme legislatívu na európskej úrovni a na úrovni členských krajín, čo len posilňuje naše ciele a nebráni nám v našich krokoch. Pani Hákin. V tejto správe je veľa dobrých vecí, ale ja jednoducho nemôžem podporiť odsek 35, kde vyzývame uh, aby sa e, zaviedol spoločný kódex potrebných daní. E, CCTB by mohli byť efektívnejšie, keby to bolo jednoduchšie, ale máme 28 miesto súčasných 27 daňových systémov a to sa ťažko dá nazvať zjednodušenie. CCTB by znamenalo, že sa bude redistribuovať profit e, na úrovni Európskej únie, čiže Írsko, ktoré e, exportuje veľa, by bolo znevýhodnenie, pretože zisk by sa rozdelila. To sa mi dá, zdá zvláštne, že máme tu slobodnú, slobodný pohyb tovaru, ale ak by sme mali CCTB, tak budeme vlastne penalizovať alebo sankcionovať vyvážajúce, kraj, vyvážajúce krajiny. To by tiež podkopalo kapacitu Európskej únie, pokiaľ ide o prilákanie priamých zahraničných investícií, pretože tovar by podliehal komplikovanému režimu, ktorý by sa dal vypočítať iba retrospektívne. To by teda poškodilo našu schopnosť prilákať priame zahraničné investície. Ďakujem. A na záver e, správa Einstein a slovo má pán Kalinovský. Pani przewodnicząca, na początek chciałbym podziękować. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Na úvod by som sa chcel poďakovať autorke správy, lebo toto je dobrý signál pre hospodársky rast. Podporujem všetko, čo tam bolo uvedené a ako aj implementáciu legislatívu spoločenstva. Čo sa týka vnútorného trhu, je dôležité, aby sme mali stabilnú ekonomiku v období krízy. Musíme čo najlepšie využívať naše trhy, ale aby sme to mohli spraviť, potrebujeme mať určité inštitúcie, ktoré musia spolupracovať tak na národnej ako aj európskej úrovni. To znamená, že musíme odbúrať administratívu, musíme efektívnejšie komunikovať medzi jednotlivými orgánmi, musíme harmonizovať, zjednodušovať postupy. A toto všetko je dobrá správa a znamená to rýchle implementovanie smerníc členských štátov. Samozrejme dôležité je sa zamerať na komunikáciu, na práva občanov, práva podnikov, podnikateľov, je nutné zabezpečiť transparentnosť, ako aj spravodlivú hospodárskú súťaž. Ďakujem pekne, pán uzbackyš. Prvo prezident. Oh, no, no. Mr. Uzbackiš first. Pán uzbackyš, potom až vy. Vy ste potom hneď druhá v poradí. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička. Ja som podporil túto dobrú iniciatívu, lebo si myslím, že to môže byť prospech našich občanov. Ale ak nebudeme mať dobre riadený spoločný trh a keď nebudeme ho dobre monitorovať, nebudeme schopní pos- po- pomôcť naš- aktérom na trhoch. To znamená, že musíme zaviesť aj jasné sankcie, ktoré by sa mohli uplatňovať v daných prípadoch, v prípadoch, kde sa porušia pravidlá. Je dôležité aj posilniť určité riešenie sťažností na medzinárodnej úrovni, lebo štatisticky dokázané, že v 8 prípadoch z 10 národné alebo zahraničné súdy zistili, že sa postupovalo nesprávne. Ak nezmeníme situáciu, veľa toho nedosiahneme. Ďakujem pekne a teraz pani Ovír. Tänan, vabandan, et ma eelmine kord nii kiirustasin. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Prepač, že som bola taká unáhlená. Chcel by som povedať, že na to, aby sme mali stabilné hospodárske prostredie, potrebujeme, aby náš vnútorný trh fungoval dobre. A na to, aby fungoval dobre, je nevyhnutné, aby sa prijali a implementovali jednot, e, pravidla jednotlivými členskými štátmi. Bude jednoduchšie prijať legislatívu a parlamentný dohľad by bol efektívnejší, ak by národné parlamenty boli čo najskôr zapojené do samotného postupu. Toto bolo ale zohľadnené v správe a preto som podporila 100%. Ďakujem pekne. A teraz na záver pani Rojtová. Pani Rojtová, nech sa páči. Pani predsedkynie, parla... Pani predsednička, parlament v zmysle očakávaní schválil všetky tri správy, ktoré sa týkali fungovania vnútorného trhu sa týka správy Fontún und Hohenstein. Socialisti boli proti tomu návrhu, aby sa pravidelne testovalo, ako funguje vnútorný trh. Hovoria, že by to porušilo dohodnuté sociálne a environmentálne štandardy. Predsa vieme, že tieto štandardy nás niečo stoja a že umožnia vyššiu životnú úroveň Európskej únii. V rozprave nevysvetlila lavica, prečo sa bojí objektivizácie tejto hodnoty. Ja som všetky tieto veci v hlasovaní podporila. Ďakujem pekne. Končím schôdzu až do 15. Ďakujem pekne.